ešte informovať, že 7. apríla som dostal list od pána Fariča, spolupredsedu skupiny Európa a demokracia. A tam sa odvoláva na článok 6 rokovacieho poriadku a týka tá sa to témy e, parlamentnej imunity v Európe. Ja som túto sťažnosť pána Feridža postúpil právnemu výboru. A teraz veľmi stručne si prejdeme program. Máte ho pred sebou a teraz vás prosím, aby sme si ho prešli deň po dni.